Spanish. Začíname, budem hovoriť po španielsky. E, kolegovia, vítam vás na dnešnom vypočutí kandidátov na e, európskeho ombudsmana. Na úvod niekoľko slov. E, dneska tu na riešime otázku voľby európskeho ombudsmana na základe riadného procesu. Na základe výzvy sa vypísalo, vypísal, na základe prozby, ktorú sme dostali, sa vy, pripravila výzva na predloženie kandidatúr do 30. septembra 2019. Je to na žiadosť predsedu Európskeho parlamentu. A Určite rozumiete všetci aj troška. Po, takže 30. augusta bolo v úradnom vestníku zverejnená výzva na predloženie kandidátor ktoré majú aj podporu najmenej 40 poslancov z najmenej dvoch členských štátoch. Potom predseda v pléne 23. oktobra oznámil e, zoznam prispustených kandidátov, ako aj zoznam poslancov, ktorých podporovali. To znamená, všetko potrebné bolo predložené na to, aby sme potvrdili, že podmienky sú splnené a my zodpovedáme ako výbor za vypočutie týchto kandidátov. Všetci poslanci Európskeho parlamentu sa môžu zúčastniť vypočutia týchto kandidátov, ktorými sú pán Giuseppe Fortunato, pani Giulia Lafranque, pán Nils Mjužnik, pani Emily O'Reilly a pani Cecilia Wikstrom. Okrem toho máme aj webstream dnešného rokovania Ehm, prejavy rečníkov, kandidátov sa budú tiež webstreamovať. Tlmočenie je zabezpečené do všetkých úradných jazykov EÚ, za čo tlmočníkom ďakujeme. Budeme postupovať takto. Kandidáti budú vypočutí v eh, abecednom poriadku. Každý má 5 minút rečníckého času a potom 10 minút na svoj e, úvod. Budeme mať otázky aj odpovede, diskusia. Čiže 5 kandidátov má dokopy pardon, 65 minút. Potom koordinátori rozho- budú tiež rozhodovať. Máme aj minútu na odpovede. Máme teda 5 vypočutí a musíme prísne dodržiavať tento čas. Takže pri doplňujúcich otázkach je minúta na otázku a minúta na odpoveď. Otázky sa budú deliť podľa politických skupín ID, EKR, GUE a NI. Budeme mať aj spontánnu debatu 5 minút a kandidáti majú 3 minúty na zhrnutie e, svojho posolstva a rečníci, kandidáti aj poslanci, prosím vás veľmi pekne, keby ste prísne dodržiavali čas. A začneme s prvým vypočutím pána Giuseppeho Fortunata. Vítam vás tu v Európskom parlamente a je mi veľkým potešením, že vás tu môžem privítať v našom výbore PETY. Toto vypočutie je otvorené. Som veľmi rád, že tu môžem predložiť svoje myšlienky. Ide tu obhajovanie záujmov občanov a občaniek. V prvom rade úvod k tomu, čo znamená táto funkcia, čo by som tam chcel urobiť na základe mojich skúseností. Mám takýto plán. Najprv predstavím seba, potom nejaké konkrétne skúsenosti z mojej činnosti a po tretie základné zásady e, fungovania európskeho ombudsmana, rozsah jeho pôsobnosti, ako možno lepšie využíva tento priestor, akú úlohu má ombudsman. To je tá prvá časť. Jeho úlohou je, aby sa riešila nespokojnosť občanov a musí sa ombudsman snažiť o to, aby sa zabránilo opakovaniu, opakovaniu situácií, ktorá poškodzuje občana, teda konanie štátnej správy, európskej správy na úkor občana. Ombudsman musí vedieť, ako prekonávať takéto správne administratívne prekážky. To znamená, musí ovládať správny výklad legislatívy byť európskym ombudsmanom si vyžaduje aj veľmi vysoké právnické znalosti, znalosť verejnej správy a musíme poznať aj problémy a práva verejnej správy, ako aj možnosti riešenia. Bez právnických znalostí tu vzniká riziko, že budeme mať dlhoročné, dlhotrvajúce konania bez výsledku a to len posilní pocit bezmocnosti. Di candidarmi quale mediatore europeo. Teraz by som rád vysvetlil dôvody, pre ktoré ja som kandidátom na tento post. Nebudem vysvetľovať, prečo chcem zastávať tento post, pretože to som, myslím, už urobil ja som e, doteraz pracoval u nás v kampánii e, do roku 2004. Nuž a od júla 2018 som e, členom Riniu, takže som bol predsedom národnej siete takýchto ombudsmanov pri Rade Európy a teda aj na svetovej úrovni 2005 až 2012. V týchto rokoch som bol garantom ochrany e, osobných údajov e, pri e, určitom laboratóriu, tej medzinárodné medzinárodná organizácia, ktorá existuje. Už a taktiež som bol riaditeľom a teda som vzdelával e, riaditeľov, ktorí potom pracovali vo verejnom sektore a vždy som e, teda pracoval v oblasti ochrany osobných údajov ľudských práv. Ja e, som zastancom demokracie, v ktorej konkrétne garantujeme určité práva. Ombudsman musí, alebo teda má povinnosť rešpektovať zákon a taktiež efektívne bojovať proti eh, nesprávnemu, eh, nesprávnym úradným postupom. No, že teraz by som rád hovoril o výsledkoch eh, svojej práce. Pretože podľa mňa Európsky ombudsman musí dosahovať určité konkrétne výsledky. Nejde o to, aby sme si len zoznami, zostavili nejaký zoznam prípadov, ktorými sme sa zaoberali a rozhodnutí, ku ktorým sme dospeli. Ja by som rád uviedol konkrétnych 10 príkladov z mojej minulej kariéry. Ja som vždy napadal také situácie, kedy určité posty zastávali ľudia, ktorí nezodpovedali príslušným kritériám. Keď som napríklad zastával práva zdravotne postihnutých v kampanii respektíve nedávno bol vymenovaný takýto zástupca. Nuž a ja som dospel k e, záveru, že treba dbať na to, aby toto bolo robené tým správnym spôsobom, náležitým spôsobom. Taktiež potom treba zabezpečiť rovnakosť e, príležitostí pre ženy, teda v súlade s európskym právom samozrejme. Tretia vec, čo sa týka postupov, ktoré častokrát sú v rozpore s hájením práv žien. Častokrát e, toto sú veci, ktoré e, vidíme aj napríklad v našich regiónoch. E, sú tu určité reklamy alebo letáky, ktoré idú presne, alebo ktoré sú presne v rozpore s týmito zákonmi, takže proti tomu treba bojovať. Treba taktiež bojovať proti požiarom, chrániť lesy, snažiť sa teda naozaj šíriť osvedčené postupy medzi starostami a pri primátormi v tejto veci. E, ja som tiež zastancom toho, aby sme e, bojovali proti architekturálnym prekážkam prístupu pre zdravotne postihnuté osoby. Ja pracujem tak, že sa vždy pozriem na nejaký konkrétny prípad, snažím sa ho vyriešiť a vniesť do toho aj určitý udržateľný model. Napríklad e, pokiaľ ide o predchádzanie e, školským e, neúspechom. Toto sú všetko aktivity, ku ktorým treba pristúpiť predtým, než e, žiaci reálne zaznamenajú neúspech alebo prepadnú. A to úzko súvisí aj s bojom proti samovraždám mladých ľudí, pretože častokrát títo v prípade takéhoto neúspechu majú pocit, že ide o určitú verejnú potupu, Takže si myslím, že preventívne opatrenia v, takejto, v tomto smere alebo v tejto oblasti povedú eh, naozaj k pozitívnej situácii pre všetkých. Taktiež eh, čo sa týka váhy školských eh, tašiek. Viete napríklad, že dnes treba odkomunikovať vysvedčenie rodičom aj v prípade, že už rodičia nežijú spolu. Ja konkrétne som sa v rámci svojej funkcie ombudsmana zasadzoval za tieto veci. Napríklad e, sme mali určitého e, otca, ktorý sa takto obratil na ombudsmana a môj postup umožnil e, zmeniť, zvrátiť tú situáciu a teda zaviesť povinnosť informovať oboch rodičov o školských výsledkoch dieťaťa. Potom tu bolo dievča menom Antonela, ktoré sa na mňa obrátilo, pretože jej otec bol hospitalizovaný v nemocnici, kde personál, ktorý sa staral o upratovacie, čistiace služby, používal mobilné telefóny. Ja som uh, teda e, zakročil a nakoniec v spolupráci s e, vedením nemocnice, ktoré sa ospravedlnilo, sme pristúpili k tomu, že sa takáto, takéto postupy zakázali, pretože častokrát tam boli naozaj hospitalizovaní veľmi ťažko chorí pacienti. Potom, čo sa týka eh, tých makroregiónov, napríklad Európsky región eh, Stredomoria, V tejto súvislosti by som chcel hovoriť o piatich eh, bodoch, pokiaľ ide o prácu, ktorú možno vykonať. Naozaj veľmi zriedka kedy Eh, sa ľudia opratia na európskeho ombudsmana. Máme tu iba 2200 takýchto žiadostí eh, ročne. A prečo? Preto, pretože eh, jednoducho tá štruktúra, ktorú máme aktuálne nastavenú, žiadnym spôsobom nepodporuje to, aby ľudia pristúpili k takémuto kroku. Potom ďalšia vec. Máme tu teda 2200 sťažností alebo žiadostí ročne. Menej ako 900 z nich však sú také, ktoré naozaj ombudsman môže riešiť. To znamená, väčšina z nich Eh, končí tak, že sa ombudsman jednoducho musí obmedziť na to, že postupí túto žiadosť alebo sťažnosť eh, nejakému inému príslušnému orgánu, častokrát ale bez nejakej ďalšej odozvy, pretože častokrát sa ten konkrétny občan už na, táto, na tento orgán obrátil predtým. Z tohto dôvodu je naozaj veľmi dôležité, aby sme si na európskej úrovni jasne nastavili a jasne odkomunikovali, ktoré sú tie prípady, kedy sa ľudia môžu obrácať na ombudsmana. Tretia vec, Pokiaľ ide o e, verejnú správu, e, ktorá je v rukách Európskej komisie, to naozaj nie je nič e, dokonalé. Takto to vidí aktuálna Európska ombudsmanka, ktorá to takto hodnotí vo svojej správe. Častokrát je, myslím si, veľmi jasné, že transparentnosť, rýchlosť, spravodlivosť a efektívnosť postupov Európskej komisie e, sú veci, ktoré treba zlepšiť. A sú tu určité veci, ktoré môžeme urobiť, a to je teda štvrtá vec, o ktorej chcem hovoriť, vo vzťahu k európskym agentúram. Treba si naozaj nastaviť také všeobecné a veľmi transparentné postupy. Po piaté, potrebujeme mať aktívnu spoluprácu Európskeho ombudsmana a Európskeho parlamentu. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že e, si len tak budeme vymieňať e, dokumenty a občas sa stretneme. Veľmi častokrát e, sú práve poslanci Európskeho parlamentu e, tou prekážkou e, v tom celkovom správnom postupe pri riešení. Častokrát je tu množstvo vecí, ktoré odôvodňujú konkrétny zásah Európskeho ombudsmana. Ak ja teda budem zvolený do tejto úlohy, tak budem naozaj tomuto venovať značnú pozornosť a budem sa chcieť účastniť e, zlepšovania tohto postupu. Týmto by som to ukončil a samozrejme veľmi rád zareagujem na vaše otázky a bližšie sa povenujem niektorých z týchto bodov. Ďakujem pekne. A Áno, ďakujeme pekne, pán Fortunato. Začneme teda vystúpením e, koordinátorov. Najskôr Peter Jár, koordinátor EPP. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán Fortunato, za vaše predstavenie. Ja mám jednu doplňujúcu krátku otázku e, ste už vlastne aj boli národným ombudsmanom. A ako vnímate spoluprácu No, regionálnych alebo národných ombudsmanov s európskym eh, ombudsmanom a kde a takisto aj vnímate akoby hranice tej práce eh, európskeho ombudsmana, čiže kde vidíte tú hranicu toho, čo je ešte čo je moja práca, alebo ale aby, keďže ešte mám trošku viac času, tak môžem vám poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a že máme tu 5 kandidátov a myslím si, že celá táto vec je veľmi, veľmi zaujímavá z pohľadu Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Fortunato, nech sa páči. Žiaľ bez mikrofónu. Ďakujem pekne. Táto otázka je naozaj veľmi dôležitá, pretože tu hovoríme o spolupráci aby sme sa jeden od druhého dokázali aj učiť. Áno, je pravda, že eh, Európsky ombudsman, akokoľvek ho už nazveme, eh, obhajca práv a podobne, toto je možno eh, vec, ktorá sa líči naprieč krajinami, avšak je to predsa len určitý úrad, ktorý je tu, aby slúžil občanom. Ja som bol členom rôznych medzinárodných organizácií, ombudsmanov alebo teda obhajcov práv, e, napríklad e, pri Rade Európy, ale taktiež som bol aj medzinárodným ombudsmanom, teda som sa naozaj zaoberal právami ľudí alebo občanov na celom svete. Nuž a Myslím si, že úlohou ombudsmanov je, tak povedec, postaviť sa e, tým, ktorí sú pri moci a zabezpečiť, aby sa rešpektovali e, práva občanov. Takže, ako som už povedal, musíme sa učiť jedni od druhých. Bolo by napríklad veľmi zaujímavé, zmeniť možno trošku ten tón oproti minulosti, pretože ombudsman musí byť naozaj vzorom, e, európsky ombudsman musí byť vzorom tým všetkým ostatným ombudsmanom. Dôležité je vedieť, aké sú konkrétne právomoci ombudsmanov, ako preskúmať e, prípad, ako dospieť k uspokojivému riešeniu. Myslím si, že analýza spôsobov fungovania tohto organizmu, ktorý musí byť stále eh, nezávislý a musí eh, preukazovať jasne eh, schopnosť individuálne riešiť problémy. To je veľmi dôležité, pretože inak to bude iba taký bezzubý úrad. Ak nebudeme schopní konkrétne vyriešiť nejaké prípady, to by bolo naozaj veľmi problematické. Takže pre mňa bude veľmi dôležité spolupracovať e, aj s ostatnými ombudsmanmi, pretože vždy sa môžeme jeden od druhého učiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, koordinátorka socialistov Kirsten Darling, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj pánovi Fortunatovi za to, že prišiel na toto vypočutie a že predniesol tento svoj úvodný prejav. Ja som si ho vypočula so záujmom Vysvetlili ste nám e, naozaj e, podrobne, aký je váš e, doterajší životopis, doterajšie skúsenosti, že ste teda pracovali ako ombudsman nielen v vašom regióne, ale aj na medzinárodnej úrovni. Hovorili ste o tých jednotlivých medzinárodných organizáciách, hovorili ste o dôležitosti vnútornej koordinácii, viditeľnosti ombudsmana a kladete dôraz na občanov, samozrejme. Hovorili ste o 2200 sťažnostiach a to nie je málo a ten náš konečný cieľ je zareagovať na potreby a na žiadosti e, e, občanov. Áno, všetci sa zhodneme na tom, že určite treba, aby inštitúcie e, boli, tak povediac, bližšie k občanov. Mňa by ale zaujímalo, aký je vás, váš konkrétny program na zviditeľnenie úradu ombudsmana a teda, aby ste približili tento úrad občanom. pretože Myslím, že iní kandidáti už hovorili v tejto súvislosti o určitej bubline. Ja si myslím, že to približenie sa občanom je veľmi dôležité. Mm, my sme teda počuli, aké sú vaše skúsenosti, ale ako si myslíte, že je možné priblížiť e, inštitúcie občanom, tak aby občania vedeli, kedy a ako sa majú obracať na ombudsmana. Ďakujem pekne, pán To nech sa páči è la definizione di difensore civico, l'amico del cittadino, l'amico competente. Toto je presne definícia eh, ombudsmana. To znamená byť k dispozícii občanom a byť schopný vyriešiť ich problémy a ťažkosti. Na ombudsmana sa obraciame, eh, alebo máme mať možnosť obrátiť rovnako, ako sa obratíme napríklad na lekára, ak máme nejaký zdravotný problém. Eh, to znamená, eh, je dôležité prichádzať s konkrétnymi výsledkami a vďaka tomu vstúpiť lepšie do povedomia občanov. Je teda dôležité, ale za týmto účelom najskôr vyriešiť problémy a mať teda za sebou určitú odvedenú prácu, určité konkrétne výsledky a teda Zmeniť takýmto spôsobom možno ten vzťah, ktorý existuje medzi verejnou správou a občanmi. Častokrát totiž nejde iba o to, aby sme dali zapravdu tej konkrétnej osobe, ktorá sa na nás obratila, ale aby sme sa naozaj dostali ku koreňu veci. Toto je naozaj veľmi dôležité. Naozaj bojovať proti nesprávnym úradným postupom. Ak dospejeme e, k nejakým konkrétnym výsledkom, tak e, myslím si, že je potom e, jasné, že sa tá situácia celkovo zlepší, ale samozrejme bude treba viesť aj konkrétne kampane, tak tak, aby tieto výsledky eh, boli známe verejnosti, aby sa verejnosť s nimi oboznámila. Ale je dôležité za týmto účelom predovšetkým dosiahnuť nejaké výsledky, ktoré verejnosti môžeme predstaviť pretože výsledky práce ombudsmana musia byť tie, ktoré jasne naznačia, že vzťahy medzi inštitúciou a eh, občanmi sa zmenili je dôležité zhostiť sa a teda pustiť sa do práce na rôznych eh, eh, problémoch eh, Častokrát e, totiž naozaj sa e, stretávame so situáciou, kedy máme určité problémy, ale nevieme ich vyriešiť. Toto sú situácie, na ktoré sa treba zamerať. Áno, ďakujeme pekne. Teraz Renew, pani Tom, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujem pekne aj za vaše doterajšie odpovede na otázky. Pred týmto zasadnutím sme mali zasadnutie koordinátorov výboru PETI a opäť raz sme diskutovali o e, geografickej nerovnováhe tých sťažností, ktoré sa k nám dostávajú. Mali sme prieskum Európsky barometer v máji 2019 a na základe jeho výsledkov vieme, že chápanie občanov jednotlivých členských štátov vo vzťahu k ľudským právam je naozaj rôznorodé. Ak sa napríklad pozrieme na etnickú diskrimináciu v vašej krajine 76% ľudí v takom Holandsku napríklad si myslí, že takáto diskriminácia existuje. A v Lotyšsku, kde v skutočnosti takýto problém naozaj môžeme objektívne skonštatovať, iba 25% pociťovalo, že tento problém je ich každodennou realitou. Moja otázka teda je, vidíte nejaké riešenie ako naozaj e, e, sa priblížiť ľuďom a ako zvýšiť povedomie ohľadom toho, čo to sú tie ľudské práva, ako ich my sami môžeme hájiť. To je prvá vec. A druhá vec, vidíte možno nejaké konkrétne riešenie, ako tie veci možno lepšie vyvážiť, pretože sú niektoré krajiny, ktoré sú, alebo ktoré majú veľmi aktívnych občanov, aj mimovládne organizácie a potom krajiny, kde naozaj nevidíme žiadne signály v tomto smere. Nebudem ich menovať, ale takéto krajiny naozaj existujú. Takže mňa by zaujímalo, aké riešenie by ste vy možno navrhovali. Bohužiaľ bez mikrofónu. Áno. Možnosť respektíve dať všetkým možnosť slobodne sa vyjadriť a hájiť e, ľudskú dôstojnosť všade, to je dôležité. Áno, pravda je, že situácia naprieč e, členskými štátmi EÚ je rôznorodá a to je problém, vieme to. Je ale dôležité, aby sme vôbec umožnili ľuďom lepšie pochopiť, e, čo to sú tie práva. Pre mňa ombudsman je až takým tým druhoradým e, obhajcom e, ľudských práv, pretože prvoradými obhajcami musia byť všetci občania, ktorí musia hájiť práva, nesmú ich porušovať ani vo vzťahu k ostatným ľuďom. Takže ja si myslím, že Európsky ombudsman má za úlohu tak povediať sa podporovať spravodlivosť boj proti diskriminácii, pretože napríklad takýmto bojom už podporujeme, posilňujeme samotnú spravodlivosť. Áno, ďakujeme pekne. Pani Auken za zelených, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne a ďakujem aj za to, že ste medzi nás prišli. Mm, ja som troška prekvapená tým, že e, aktuálnu e, ombudsmanku e, viníte z toho, že nemôže rozriešiť určité situácie, preto, preto je, pretože jednoducho ona nie je zákonodarcom. Ak tu máme takýto problém so zákonmi, tak je to náš problém, lebo my sme zákonodarcové, my sme tí, ktorých treba viniť. A potom e, častokrát e, sú tu problémy na tej národnej e, úrovni, ktoré Európsky ombudsman jednoducho riešiť nemôže. To je taký môj skromný názor. Ale mám aj takú otázku. Zdá sa, že veľmi kriticky vnímate spôsob, akým sa aktuálna ombudsmanka ujala problematiky tých správ e, z vlastnej iniciatívy. Toto sú ale veci, ktoré máme aj v článku 228 zmluvy. Mňa by zaujímalo, ako vy budete využívať túto výsadu, vypracúvať správy z vlastnej iniciatívy. Lebo viete, súdiť druhých to je vždy veľmi jednoduché, ale ako by ste vy chceli využiť túto výsadu, ktorá vám plinie z zmluvy? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Toto je téma naozaj veľmi dôležitá. Ja rešpektujem prácu, ktorú odviedla aktuálna európska ombudsmanka Emily O'Reilly ona naozaj preukázala eh, veľkú odovzdanosť eh, tejto svojej práci. Ale keď sa pozrieme na tie konkrétne výsledky jej práce, viete, máme tam napríklad tri také kampane, ktoré všetky nakoniec zlyhali. Eh, Nedospeli sa, alebo nedospelo sa v rámci nich k žiadnemu konkrétnemu výsledku. Čo potom spôsobuje pocit bezmocnosti, frustrácie, pretože ombudsmanka Emily O'Reilly a predtým ešte pán Barozo e, mali zareagovať na určité otázky, ale nakoniec tá ich reakcia neviedla k ničomu. Potom generálny tajomník komisie, pán Selmár. Vieme, aká bola tam tá situácia, ale nakoniec e, tie zásahy k ničomu neviedli. Potom bývalý predseda Európskej centrálnej banky, pán Draghi, e, otázka e, skupiny 30, tzv. E, toto opäť boli veci, ktoré nakoniec neboli nejako konkrétne vyriešené. Ja uznávam, že v týchto veciach alebo do týchto vecí e, zasahujú určité veci, ktoré má na starosti Európsky ombudsman, ale myslím si, Viete, keď si pozrite napríklad športového trénera, toho vždy súdime na základe výsledkov. Či ten tým nakoniec vyhral, alebo konkrétny športovec vyhral, alebo prehral. Nuž a Ombudsman napríklad má e, možnosť menovať garanta práv e, ľudí so zdravotným postihnutím. Nuž aj ja som v minulosti bol zodpovedný za toto menovanie a dal som si pozor na to, aby bola menovaná správna, kompetentná osoba. Emily O'Reilly, ako vieme, je novinárkou. Vieme, že v tejto práci bola naozaj skvelá, viedla rôzne um, vyšetrovania a tak ďalej, ale nakoniec eh, všetka tá jej práca viedla iba k frustrácii európskych občanov, pretože si nakoniec povedali, dobre, ak ty si európska ombudsmanka a nedospeješ ku nejakým konkrétnym výsledkom v tejto veci, na čo sa potom máme vôbec na teba obracať? Takže ja si myslím, že potrebujeme možno zmeniť ten spôsob, a kým vedieme tie jednotlivé boje, do ktorých sa ako ombudsman človek musí pustiť. Európsky ombudsman, myslím si, sa musí naozaj e, dostať do hĺbky tých jednotlivých e, prípadov, konkrétne vidieť, aké pravidlá boli porušené a e, dospieť ku nejakým konkrétnym výsledkom, využijúc všetky právomoci, ktoré k dispozícii má. Nejde iba o to, aby sme spúšťali nejaké programy a tak ďalej. My už vieme dosť dobre, čo všetko nám nefunguje. Nepotrebujeme niekoho ďalšieho, aby nám hovoril, čo všetko nefunguje. My ale potrebujeme niekoho, kto príde s konkrétnymi riešeniami opatreniami. Výborne, ďakujeme pekne. Pán Zlotovský, nech sa páči. Dobrý ja, takže... Dobrý deň. Ja by som sa chcel pripojiť k tým, ktorí privítali tu pána Fortunata. Mám tri otázky. V akých oblastiach vidíte najväčšie problémy, ktoré súvisia s transparentnosťou rozhodovacieho procesu v európskych inštitúciách? Máte aj program, ako priblížiť občanom proces prijímania právnych aktov, aj spôsob, akým sa negociujú. Či podľa vás je ten proces negociovania, teda ten trialóg, či je dostatočne transparentný pre občanov EÚ? A ak nie, tak ako by ste chceli tento systém zmeniť? Ďakujem pekne. il mediatore europeo. Už ombudsman, ktorý je určiteľom transparentnosti, len v určitých konkrétnych prípadoch, kedy ide o ochranu údajov, musí byť tu absolútna transparentnosť a tento princíp je absolútne kľúčový ja ako ombudsman som mal x príležitostí, e, ktoré súviseli s otázkou transparentnosti, a napríklad predstavu dokumentov, ktoré často boli e, utajené a neodhalené verejnosti a to je absolútne nejak priateľné. V mnohých prípadoch ja som bojoval za to, aby tieto dokumenty a informácie boli zverejnené občanom, pretože vy ako Eh, európsky občania a vy ako zvolení poslanci, vy ste zástupcami týchto občanov a je preto zodpovednosťou vás všetkých a nás všetkých, aby sme vytvorili transparentné prostredie. Európske eh, agentúry napríklad veľmi málo sa o nich vie a transparentnosť tiež tu nie je súčasťou ich každodennej práce v prípade agentúr, takže je veľmi dôležité využiť nástroj, ktorý tu existuje a podporovať naozaj ten základný princíp transparentnosti. Pokiaľ ide o prístup k informáciám, to je dôležité. Pre, a to je vlastne celé súčasťou tej základnej otázky účasti občana v demokratickom procese. Účasť občana je niečo podstatné, fundamentálne. Je to základom demokratického systému, pritom to tam často nie je. Preto je to našou, úlohou, našou úloho, aby sme e, podporovali účasť občana aj pri zvýšení transparentnosti. Ja tu nevidím ešte pána Jarhony Zegue, takže teraz dávam e, slovo ďalšiemu rečníkovi pánovi Vincemu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán kandidát, ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Dola podľa môjho názoru dosť e, odborná. Ehm, skúsme hovoriť o oblasti, ktorá je dôležitá pre tento výbor, pretože my podporujeme nielen petičníkov, ale snažíme sa podporiť čo najviac aj lepšiu účastnú demokraciu vrátanie podpory iniciatív občanov. Je tu aj nové nariadenie, ktoré vstupuje do platnosti od 1. januára. Úrad ombudsmana má dôležitú úlohu, keď občania narážajú na administratívne pr- prekážky u Európskej komisie. Ako vnímate úlohu ombudsmana pri podpore iniciatív občanov? a ako by ste mohli prispieť eh, tomuto problému v prospech občanov. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Ďakujem pekne. Pán Fortunato Nuž, eh, v svojej práci som pracoval veľmi aktívne na, na otázke účasti občanov. Napríklad v Taliansku opäť Spracovala som na množstvo rôznych projektov a programov, ktoré práve podporovali účasť občanov. Ehm, bol to napríklad priemyselný park, ktorý sa mal postaviť eh, na mieste, ktoré by bol veľmi škodlivé životnému prostrediu a práve aktivovanie občanov v boji proti tejto téme, aj keď vlastne už existovalo nariadenie, ktoré mohlo e, zablokovať tento projekt, ale aktivizácia občanov veľmi pomohla. Takže opäť e, účasť občanov je kľúčová a v takýchto komunitách na obciach, kde bol tento aspekt e, nedostatočne zdôraznený, vidíme, že veci nefungujú až tak pozitívne prospech občanov. Takže na to je tu občanov, ombudsman, na ktorého sa môžu občania obrátiť, ale predovšetkým musí tu byť eh, potreba zo strany občanov. A tiež je tu potrebné mať eh, veľmi dobrú spoluprácu medzi občanmi a úradom ombudsmana. Samozrejme je veľmi dôležité, ako my hovoríme, že naše slogan je, naše moto je otvorte dvere občanov. Ale občania musia vedieť, že sú tam takéto dvore, musia e, byť aktívni, musia byť dynamickí e, z hľadiska riešenia problémov v ich komunitách. E, k tomuto je tiež potrebné mať určitý etický kódex aj pre verejnú správu a súčasťou takéhoto etického kódexu by malo byť, e, aby, že občania majú právo na systém, podá, systém podávania sťažností. A takýto prístup bol už e, podporený aj v regióne Kampánia, aj v iných regiónoch inými regionálnymi ombudsmanmi v Taliansku. Je veľmi dôležité pre verejnú správu, aby vedeli, si uvedomili, že je tu kontrolné oko, ktoré sa na nich díva. A pokiaľ ide o systém takýchto noriem, to je absolútne podstatné. Takisto sú tu aj iné orgány, nie iba úrad ombudsmana, ale je napríklad e, Mestská rada, miestna rada, rôzne e, úrady na miestnej úrovni, tí takisto musia byť na strane občana a musia mať tiež toho ducha zapojenia občanov a byť otvorený občanom aby sa zúčastniť mohli. A myslím si, že to by takisto malo byť duchom spolupráce s občanmi, teda otvoriť pre nich dvere. Predsedajúca, ehm, socialisti ešte, kolega Alenik sa môže ujať slova a položiť otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fortuna, to, že ste medzi nás prišli spoločnosť e, sleduje im intenzívne prácu verejného sektora a ako Európsky úlohou Európskeho ombudsmana je preskúmať tiež aj zlé postupy v európskych inštitúciách a orgánoch a proaktívne sa dívať na, na systémové otázky a keďže je tu nedostatok informovanosti u európskych občanov o úlohe európskej inštitúcií, E, aké, je, aké máte vy plány teda premostiť túto medzeru medzi Európskym parlamentom a občanmi? Ktoré teda by som to pýtal konkrétne na parlament. Pán Fortunato odpovedá. Ja si myslím, že naozaj je treba si uvedomiť, že Európsky parlament je nástrojom a je to práve ten nástroj, ktorý má občan medzi, e, medzi, obč- ktorý je medzi občanom a inštitúciou, pretože vy ste tu tým zvoleným orgánom, vy ho zastupujete. A úrad ombudsmana je koncepcia, ktorá už vznikla v niektorých krajinách v 30. rokoch minulého storočia a je to taký umožňovateľ, taký katalizátor. A úrad Európskeho ombudsmana takisto môže pôsobiť ako katalizátor pri budovaní v dôvery medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Nezabúdajme, že ombudsman je akoby takým reproduktorom občanov vo všetkých eh, krajinách v Európe je základnou otázkou, vzťah medzi občanmi a politickými zástupcami, volenými zástupcami. E, občania volia a na druhý deň očakávajú, že sa vytvorí nejaký most, e, že oni sa chcú zúčastniť e, no, v tvorbe toho mosta medzi občanom a verejnou správou, verejnou administratívou. Nezabúdajme, že všetky inštitúcie sú vytvárané ako niečo, čo je pre občanov. Ďakujem pekne v rámci e, práca Európskeho ombudsmana je dostatočne nezávislá, avšak musí mať veľmi íský vzťah s Európskym parlamentom a e, vy ste v jednej zo svojich predchádzajúcich odpovedí povedaní, že e, Európska správa má povinnosť transparentnosti Eh, aj vo vzťahu voči, medzi, vo vzťahu občan Európska eh, komisia, avšak aj na parlament boli tu určité šťažnosti. Kde teda vnímate najväčšie nedostatky z hľadiska eh, verejnej správy alebo správy predovšetkým Európskeho parlamentu a kde by ste chceli využiť svoje právomoci, aby ste tieto nedokonalosti napravili? Otázka, rečník hovorí bez mikrofónu. Nuž, tak my sme si zvolili Európsky parlament, vy poslanci zastupujete občanov a všetko sa deje tu v tejto budove. A čo sa tu deje, by malo byť e, alebo slúžiť e, občanom predovšetkým. To, by ma, to je základný princíp. E, a akékoľvek rozhodnutie alebo akákoľvek voľba musí byť urobená s, s týmto ohľadom, pretože vy ste vlastne akoby odraz občanov. A si myslím, že je veľmi dôležité rozumie tomu tak, že keď všetko bude fungovať v tomto duchu, že všetko je v prospech európskeho občana, tak určite táto dôvera sa bude podporovať. Občania to budú cítiť, budú cítiť, že inštitúcie sú tu pre nich. No žiaľ, zatiaľ sa to nedeje a mám pocit, že je určite potrebné akoby zmeniť myslenie, opäť sa vnátiť tomu, akú úlohu majú tieto inštitúcie, akú úlohu v nej majú jednotlivci. O tom, tomu sa ešte budeme musieť opäť venovať a my budeme hrať svoju rolu a my sa budeme snažiť hrať úlohu toho sprostredkovateľa, mediátora, ale je potrebné určite aj zmeniť určitým spôsobom myslenie. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Koša. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že na dnešnom vypočutí, keď som si pozrel na váš životopis, Urobili ste mnoho návrhov za posledné roky a ja by som chcel vedieť, pokiaľ ide o európske inštitúcie, ako by ste chceli v budúcnosti uplatňovať pravidlá, ktoré sa inštitúcií týkajú? Chceli by ste rozšíriť ten rámec, ktorý tu existuje, ale Boh chce ťa držať každého jedného písmena tých predpisov, ktoré tu existujú, používať to vo svojej práci. A moja druhá otázka sa týka e, osob s postihnutím a myslím si, že v tejto chvíli je veľmi dobrá, e, dobrý čas položiť túto otázku. Žiaľ, e, už veľmi dlhú dobu veľmi málo e, osôb s zdravotným postihnutím sa obracia na ombudsmana a myslím si, že dôvodom je preto, že ľudia o tom nevedia alebo majú veľmi problém ako, ako získať prístup k ombudsmanovi. E, ja by som sa teda chcel spýtať, ako by ste chceli túto, túto, tento problém v budúcnosti riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Už e, prvá otázka sa týkala zodpovednosti ombudsmana. teraz e, s systémom, ktorý momentálne funguje, viaceré veci sa dajú riešiť, e, teda inými slovami, e, právomoci, ktoré tento úrad má, je treba využiť úplne, vziať do úvahy aj možnosti opätovne po prinášanie konkrétnych pozitívnych výsledkov, ako som už spomnul viackrát. A taktiež si myslím, že ombudsman by mal mať zároveň aj takú akoby náhradnú úlohu. To znamená, že ombudsman taktiež e, musí mať možnosť pri konflikte občana s Európskou inštitúciou riešiť, e, pomôcť riešiť problém bez toho, aby bolo treba zapojiť súd. To znamená, že tento úrad by mohol mať takú pravomoc alebo určiť určité súdne právomoci by mohol mať. A pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím, som si istý, že je potrebné e, dodržiavať všetky predpisy, všetky normy. E, mnohé normy existujú, avšak často nie sú dodržiavané, ako napríklad e, sú tu rôzne bariéry, prekážky, ktoré sú, napríklad betonové prekážky niekde na chodníkoch a podobne, ktoré absolútne znemožňujú osobám s zdravotným zdravotným postihnutím pohybovať sa a to je absolútne nepriateľné. Je treba e, uplatňovať tie normy, ktoré sú na ochranu osôb s zdravotným postihnutím e, predsedajúca. Teraz budeme v fáze jedna minúta otázka, jedna minúta odpoveď. Ja mám slovo SAD, ešte raz kolegovi Amerisovi. Moja druhá otázka, e, keď, aby sme mohli lepšie porozumieť vaše názory, stanoviska. Chcel by som položiť pomerne jednoduchú otázku, ale tá je pre nás veľmi dôležitá. Úroha ombudsmana je viac než len právny mediátor. Čiže aké konkrétne cieľy by ste chceli dosiahnuť počas vášho mandátu a aké sú tri hlavné oblasti práce, ktorú by ste, ktoré by ste chceli riešiť? Sono rendere la pubblica amministrazione più celere. Nuž, verejná správa musí byť milšia, lepšia, efektívnejšia, ľudskejšia, efektívnejšia a lepšie fungovať a spravodlivejšie. A ombudsman musí byť schopný odpovedať na jednu otázku Umožnil som verejnú správu ehm, lepšou, jemnejšou, ľudskejšou? To je otázka, ktorú si musím položiť. A potom je tu otázka, čo sa dá urobiť, aby sme toto mohli dosiahnuť. No ja si myslím, že prvým krokom je naozaj eh, dať občana na také miesto, kde budú mať pocit, že oni sú epicentrom verejnej správy. Verejná správa je tu pre nich a nie naopak a že ten aparát nie je tu len, aby tu bol, ktorý má svoj vlastný svet, v ktorom funguje, nie naopak, je tam presne pre občanov, aby občanom pomáhal. A si myslím, že aj otázka určitej, určitej zmeny myslenia, že verejná správa musí byť vnímaná, že to je niečo, čo existuje v prospech občana, či to je miestna, lokálna, regionálna úroveň alebo európska úroveň. A ja si myslím naozaj, že my v úrade ombudsmana musíme byť e, určiteľom takejto mentality. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fortuna, to, že ste prišli. Dve otázky. Eh, vy ste obvinili pani Emilio Reilly, že nebola veľmi aktívna v eh, propagovaní tejto funkcie a v dôsledku toho eh, bolo to len málo petícií. Prišlo málo petícií. Koľko teda petícií ste vy alebo stiažnosti obdržali vy vo vašej funkcii, ak teda proporčne, či to bolo viac a druhá otázka. Pokiaľ ide o transparentnosť, vy ste povedali, že Európsky parlament e, má mať vplyv na ostatné inštitúcie, aby boli transparentnými, ale my takú možnosť nemáme. Keď rada odmietne niečo, tak to odmietne. Neviem, či potom necelkom dobre rozumiete tomu, ako funguje rozhodovanie medzi európskymi inštitúciami my na to nemáme vplyv. Je to rozhodnutie rady. Si. Áno. To boli dve otázky. Prvá otázka je takáto. Ja som zúčastnený na tisíckach prípadov. Náš región nie je jednoduchým regiónom. 900 prípadov pre celú úniu je veľmi málo. V kampani máme 4-5 tisíc občanov, ktorí prichádzajú s rôznymi stiažnosťami, problémami. Takže 900 za celú EÚ je veľmi málo. Ombudsman má byť ombudsmanom občanov v tejto etape budovania EÚ, ako aj ombudsmanom Európskeho parlamentu, 90, lebo 90 EÚ predstavujete vy tu. Takže vy ste mali taký mikrokozmus celej EÚ. Vy, čiže mňa sa týkajú aj veci od vás, Je veľmi dôležité vykonať vyšetrovania, parlamentárne vyšetrovania, najmä v témach, ktoré sa týkajú zlého spravovania prekážok, byrokratických prekážok. Takže je dôležité, riešiť konkrétne veci a poskytovať riešenia. Potrebujeme na to určitý postup a to si vyžaduje určitú autoritu na strane ombudsmana. A ja viem, že autorita ombudsmana bola ohrozená pri tomto úsilí dosiahnuť riešenia a bola často aj marená. Ďakujem. Nepočujeme otázku, žiaľ Bohu, lebo nie je zapnutý mikrofón. Ďakujem, pani predsednička. Vypočul som si s veľkým záujmom, čo ste prezentovali a taktiež som si prečítal uh, návrhy na ďalších kandidátov. Myslím, že my chceme kandidáta, ktorý zaručí nezávislosť konkrétneho úradu. Takže my, keď hlas, budeme hlasovať v Štrasburgu, tak nechceme chceme mať istotu, že osoba, za ktorú hla, e, hlasujeme, je úplne nestranná a dokáže zabezpečiť židovsk dokáže zabezpečiť nestranosť pri riešení petícií. Takže sa chcem spýtať, aký je váš pocit, aké sú vaše skúsenosti, vaša minulosť, ako si myslíte, že to reaguje alebo zodpoveda tejto požiadavke a ako sa zaručí podľa vás nestrannosť, neutralita, kde sa vidíte vy kde vidíte rozdiel medzi sebou a ostatnými? Myslíte si, že vy ste kvalifikovanejší na tento post ako ostatní? Ide tu o obranu práv občanov potom tu môžem využiť svoje skúsenosti a znalosti, ktoré budú viesť k zmenám niektorých pravidiel. Napríklad, keď ide o nejaký obecný inštitút alebo iný orgán verejnej moci, ombudsman musí pomôcť občanom riešiť ich problém Zdá sa to ako jednoduchá úloha. Musíme sa starať o to, aby tí ľudia, ktorí trpia, neboli, aby sa im nevysmiala verejná správa do očí. A nakoniec je to tak, že potrebujeme na to mať človeka, ktorý má tie správne znalosti a a aby takýto človek prišiel s výsledkami, napríklad, že sa upraví legislatíva, alebo že každý postup bude viesť k riešeniu. To znamená, že na to musíte mať techniky, metódy, aby ste sa dostali k pozitívnemu výsledku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega McCarthy, nevidím kolegu Furore, ani kolegu Nixu, tak zdá sa, že to sú všetky otázky a že môžeme ukončiť toto vypočutie, pokiaľ tu nebude ešte niekto medzi vami, kto sa chce zúčastniť spontánej diskusie. Zdá sa, že nikto. Takže teraz môžeme dať 3 minúty pánovi Fortunatovi na to, aby zhrnul svoju prezentáciu. My chceme vytvoriť v Európe spravodlivosť a chceme byť inštitucionálnym priateľom občanov, nepostradateľným priateľom občanom, aby sme pomohli našim občanom na tejto ceste k integrácii. To je cesta, na ktorej musíme všetci kráčať, aby sme ju dosiahli. Inštitúcie sú tu preto, aby slúžili občanom a vy ako európsky parlamentári e, keď zohľadníme aj to rezume, ktoré ste dostali o nás, nestranný charakter, nestrannosť každého z nás, každého kandidáta. Takže ako by sme konali, keby sme sa mali s týmto zaoberať? Nestrannosť je veľmi dôležitá. A vy rozhodnete, ale ja si naozaj myslím, že treba zdôrazniť, že občana treba sprevádzať v týchto ťažkých časoch, či sú to už inštitúcie verejná správa, A to, čo my chceme, samozrejme, je ombudsman, ktorý dokáže zosúladeným spôsobom pracovať s parlamentom. Prospech občanov. Ďakujem, pán to, že ste sem prišli. Výbor pre petície je tu vždy. My sme tu vždy preto, aby sme slúžili občanom, ako ste zdôraznili. A Niekoľkí poslanci sa zúčastnia aj na ďalšom vypočutí, ktoré začne približne okolo 11.20.25. Máme teda 10-15 minútovú prestávku, ktorú aj všetci veľmi potrebujeme. Ďakujem. Bueno, continuamos, continúo en español. Estamos ahora en el hearing. Takže budeme pokračovať v našich vypočutiach. Teraz máme druhú kandidátku, pretože, ako viete, postupujeme v abecevnom poradí. A ďalším rečníkom je Julia LaFranc. Nech sa páči.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 Takže začneme s vašim e, príhovorom 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani predsedkynia. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, aby som vám predstavila svoje predstavy o Európskom ombudsmanovi. počas môjho života predstavovali ľudské práva, ľudská dôstojnosť a právny štát dôležitú súčasť mojej činnosti. Bola, narodila som sa a vyrastla som v sovietskom režime v Estonsku a na vlastnej koži som zažila, čo to znamená získať slobodu a potom sa stať súčasťou EÚ keď Estonsko získalo svoju nezávislosť, mohla som študovať aj žiť v zahraničí. Študovala som právo v Nemecku, žila som vo Francúzsku a naučila som sa viacero jazykov. Moje tri deti sú s estoncami aj francúzmi. Ja som dokonalým príkladom toho, čo priniesla EU generácii detí programu Erasmus. Ja som Európanka. Ale nezabudla som na svoje korene ktoré sú z malého rybárskeho ostrova Estonsku. A všetci z ostrova sa na mňa pozerajú a pýtajú sa ma, čo je to vlastne ten európsky ombudsman, čo robí. A ja im poviem, ako to vidím, ako ja vidím funkciu európskeho ombudsmana. Ja im vysvetlím, že ak majú problémy s európskou administratívou, správou verejných vecí, európsky ombudsman je tu preto, aby im pomohol poviem im, že majú základné právo sa sťažovať a svoju sťažnosť postúpiť Európskemu ombudsmanovi, ktorý je strážcom dobrej verejnej správy a obrancom základných práv. Európsky ombudsman nemá vyšetrovať alebo duplikovať politickú prácu Európskeho parlamentu a jeho výborov, nemá duplikovať prácu ľudskoprávnych organizácií a medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcií. A Európsky ombudsman nie je súdom. Európsky ombudsman nemôže v svojej práci sledovať politické alebo iné inštinkty. Musí v svojej práci vychádzať z dobrej znalosti práva, ako aj z dobrého pocitu pre spravodlivosť, citu pre spravodlivosť. A to je to, čo ja viem lebo ja som právnička, to je moja profesia. Pracovala som ako súdkynia viac ako 15 rokov na Najvyššom súde Estonsku, u nás v otázkach správnych a ústavných a teraz na Európskom súde pre ľudské práva v Strasburgu, ktorý sa nazýva Svedomím Európy. Rozhodovala som o prípadoch rôzneho charakteru, od polnospodárstva, životného prostredia, po terorizmus, únos detí, slobodu prejavu. A taktiež som mala tú odvahu nesúhlasiť v prípade, ktoré boli kontroverzné a rozhodovať o veciach, ktoré sa týkali života a smrti. Ja viem, aké sú sťažnosti a problémy ľudí. Poznám ich dokonale, ale poznám aj verejnú správu dokonale lebo som bola štátnym zamestnancom v Estonsku, v krajine, ktorá má elektronickú štátnu správu, ale pritom nesmieme zabudnúť aj na tú dehumanizáciu verejnej správy. A poznám aj dokonale európske právo, lebo som bola profesorkou európskeho práva na univerzite v Tartu. Medzinárodné líderstvo v medzinárodných organizáciách mi dodalo odvahu prevzať zodpovednosť aj v medzinárodnom prostredí pri všetkej úcte, ktorú, majú, ktorú má demokratická politika. A môžem povedať, že som nikdy nebola napojená na nejakú konkrétnu politickú stranu. A to je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité aby európsky ombudsman bol nestranný, aby mal dôveru občanov a inštitúcií. Teraz viete všetko o mne, ale teraz som tu pred vami ako kandidátka. Som tu ako kandidátka na funkciu európskeho ombudsmana, pretože ja verím v jeho veľký potenciál, veľký potenciál tejto úlohy a čo môže zohrať pre blaho občanov, pretože ja viem a viem, čo môže robiť Európsky ombudsman. Viem, aké má možnosti a e, chcem ich využiť na riešenie problémov. Základným problémom môže byť to, že inštitúcie Európskej únie a občania stratili dôveru v úrad Európskeho ombudsmana. Pretože Európsky ombudsman a jeho odporúčania už nevychádzajú zo zákona, z predpisov a inštitúcie neakceptovali v niektorých dôležitých prípadoch odporúčania Európskeho ombudsmana. Mám na to napríklad tento príklad, ktorý sa týka výdavkov poslancov Európskeho parlamentu. Európsky parlament kritizoval Európskeho ombudsmana za to, že zverejnil výsledky skôr ako si vypočul názor Európskeho parlamentu. Spravodlivý proces je predsa základnou vecou, zásadou. Ďalej vidíme, že dodržiavanie odporúčaní Európskeho ombudsmana z percentuálneho hľadiska klesa a štatistika tiež ukazuje, že i keď máme 500 miliónov Európanov v EÚ, len približne 2000 e, sťažností prichádza do kancelárie ombudsmana za rok. Viedla som diskusie s dvomi bývalými ombudsmanmi EÚ, ktorí sú zdrojom inšpirácie pre moju kandidatúru Hovorila som aj s mnohými národnými ombudsmanmi, napríklad aj so sekretárom, s tajomníkom Medzinárodného inštitútu ombudsmanov. Mnohí ombudsmani sú právnici, niektorí boli aj sudcami a mám veľmi jasnú predstavu o tom, ako má tento úrad vyzerať. A táto vízia je tu preto, aby sme čo najlepšie slúžili občanom Európy. A keď to budem robiť, tak vychádzam z dvoch pilierov. Po prvé, veľká odbornosť a znalosti pre líderstvo a druhý je zmysel pre spravodlivosť a ľudský prípad. Mám veľmi presný plán, akčný plán, ktorý som vám aj rozdala. Nemám žiaľ čas, aby som prešla všetky detaily, ale chcem zdôrazniť 5 veci. Prvá základná úloha ombudsmana sú sťažnosti a chcem zabezpečiť, že Európsky ombudsman dodržiava, sleduje všetky stiažnosti že každú sťažnosť bere vážne, pretože každá sťažnosť naznačuje, že niečo nefunguje v Európe. Každá sťažnosť musí byť rovnocená. Taktiež budem dohliadať na to, aby ochrana a pozornosť a ochrana uh, zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia, menšiny, deti, či uchádzači o azyl a utečenci, ktorí žijú v EÚ a osoby so zdravotným znevýhodneným. A chcem poznamenať, že dnes je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Chcem sa posrať o to, aby ich práva všetky boli zabezpečené Druhá oblasť sú vyšetrovania z vlastnej iniciatívy. Ja ich budem rozumne a účinne využívať v prospech občanov. A moja prvá e, moje prvé šetrenie z vlastnej iniciatívy bude využitie technológie a digitalizácie v európskej e, verejnej správe a skúmať súlad s e, občan, právmi občanov a etickými kritériami. Taktiež budem skúmať účasť osôb so zdravotným znevýhodnením vo verejných konzultáciách komisie. A teraz tretí aspekt. Aktívne sa budem zúčastňovať na procese verejných konzultácií komisie pri legislatívnej iniciatíve, ktorá sa týka práv občanov. Aktívne sa budem zúčastňovať na práci Európskeho parlamentu, aby sme kodifikovali naše právo v oblasti verejnej správy. My potrebujeme totiž mať dobrú e, verejnú správu už z e, hľadiska jej štruktúry. Ďalšia oblasť je efektívna, účinná, aktívna prístupnosť e, ombudsmana pre všetkých občanov EÚ. Ja viem, že neexistuje verejný register dokumentov, a orgáne, ktorí podporujú transparentnosť. Ja to zavediem. Pokiaľ ide o transparentnosť, budem pracovať na transparentnosti aj s národnými ombudsmanmi. A myslím si, že je pre nás dôležité, aby sme posilnili kultúru otvorenej verejnej správy. A tým sa dostávam k piatému bodu, a to je koordinácia a spolupráca s Európskym parlamentom najmä s výborom PETI, ako aj s ostatnými výbormi a vytvorenie e, permanentných kanálov spolupráce s národnými ombudsmanmi, napríklad v takých otázkach, ako je ochrana informátorov. Dámy a páni, ja budem skutočným lídrom s empatiou a zabezpečím, aby úrad Európskeho ombudsmana odvádzal efektívnu prácu, ktorá má skutočný dopad a je viditeľná Občania v Európe dnes stoja pred mnohými problémami a musia mať istotu, že ich práva sú chránené a že funguje právny štát. A keď vy máte veľa kontaktov a vaša podpora, vážení poslanci, mala som s vami inšpirujúce diskusie, Vidím podporu v rôznych politických stranách a členských štátoch. Ja myslím, že súhlasíte so mnou, že teraz nastal čas, aby sa stal európskym ombudsmanom právnik, ako to bolo v prípade voľby prvého európskeho e, ombudsmana a vytvorenia európskeho občianstva. Ja budem hlasom európskych občanov a svoje znalosti a oddanosť dám do tejto funkcie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz EPP. A prvé slovo ide k Axelovi Bosovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Ešte chvíľku počkám, kým si dáte sluchátka. Ďakujem, pani e, predsedajúca. Vám, pani Lafrank, ďakujem za váš úvod, hovorí pán fos. Budem stručný. Vy ste tu predsa niečo vysvetlili. Mohli by ste ten akčný plán, ktorý ste práve opísali, troška rozvinúť? Mne sa to zdá veľmi dôležité, aby som vám to vedel lepšie posúdiť. A ešte malá doplňujúca otázka. Aké prípady ste mali na súde pre ľudské práva? O tom ste už hovorili. To by nám veľmi pomohlo, keby ste sa ešte raz tomu vyjadrili. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rada. Ten akčný plán, ako vidíte, je veľmi konkrétny. A tu, čo by som chcela zdôrazniť, je priblíženie e európskeho ombudsmana sa občanom, aby bol tento prístup k, e, k ombudsmanovi zjednodušený, aby sa využili všetky tradičné ako aj elektronické cesty aby všet, sa so všetkými rovnako zaobchádzalo a chcela by som aj prehlbiť multikulturálnosť a rozmanitosť rečí na úrade Európskeho ombudsmana. Napríklad, aby ombudsman mohol viesť e, živé četovanie s občanmi online. Samozrejme, veľmi dôležité je aj spolupráca s národnými ombudsmany, a tu mám takú predstavu napríklad, že by sme mohli mať aj vyslanie Národného ombudsmana do úradu Európskeho ombudsmana, aby sme takto posilnili túto výmenu. Potom mám aj konkrétne predstavy k e, tým šetreniam z vlastnej iniciatívy Európskeho ombudsmana, ale o tých som už hovorila aj v mojom príhovore. A ešte by som chcela zdôrazniť aj to, že agentúry, ktoré sa týkajú ob- európskych občanov a ich práv, by som chcela navštíviť. Potom ste hovorili o tých prípadoch. Keď som začala na Európskom súde pre ľudské práva, mali sme 160 tisíc nevybavených prípadov, z ktorých som riešila a ja niektoré. Spomeniem tie dve najdôležitejšie prípady a to je e, Beslan, Rusko, rukojemníci a v tomto prípade išlo uznanie toho, že, že tie výnimky úradov, preventívne výnimky úradov a smrtiaca sila, ktorá sa potom použila na oslobodenie rukojomníkov, predstavovala vlastne porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach Mali sme v tomto prípade aj ústne pojednávanie a tam bolo mnoho obetí, rodičia, ktorí stratili svoje deti pri tomto teroristickom útoku, boli prítomní v pojednávacej sieni a keď padol rozsudok, sme čítali, že ťažovatelia povedali, konečne sme dosiahli spravodlivosť. Niekto nám dal konečne zapravdu, že to bolo nespravodlivé. Patrí to k tým najdôležitejším prípadom proti Rusku a sú aj ďalšie prípady a druhý prípad je sloboda prejavu a nenávistné reči v anonimných komentároch. Aj v tomto prípade som bola veľmi angažovaná a bol to jeden zo základných kameňov pre slobodu prejavu, ako aj to, že nenávisné prejavy sa nemôžu povoliť v anonymných komentároch na internete. Ďakujem. Ďakujeme pekne za SND. Pán Anrik, nech sa páči. Oh, eh, Áno, ďakujem vám pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ten váš prejav bol veľmi komplexný, pre mňa aj veľmi presvedčivý, ale rád by som predsa len eh, položil eh, rovnaké otázky ako pri predchádzajúcom kandidátovi. A síce úlohou ombudsmana je viac, než eh, byť len tým ochráncom práv. Vy ste o tom už hovorili, ale aké sú tie vaše nejaké tri špecifické ciele, ktoré by ste chceli počas mandátu dosiahnuť a aké sú tie tri hlavné oblasti práce, v ktorých by ste teda chceli pracovať, do ktorých by ste sa chceli pustiť? Ďakujem pekne za túto otázku. Chcem to povedať jasne. Povedala by som, že eh, z toho právneho hľadiska v tomto kontexte eh, európskeho ombudsmana eh, tá funkcia je taká, ako keď začnete behať. To, to znamená, najskôr musíte dosiahnuť dobré postavenie aby ste vôbec dokončili ten beh a teda prípadne, aby ste vyhrali. Nuž a v tomto e, prípade ja toto považujem za veľmi dôležitý východiskový bod e, ktorý potrebuje mať, potrebujete mať pre tento beh. Samozrejme, v, pri tom behu potom potrebujete ďalej e, mať empatiu, súcit, e, e jasnú e, víziu. Nože moja vízia je taká, že chcem, aby Európsky ombudsman sa priblížil európskym občanom. A toto je naozaj kľúčová otázka. Je dôležité, aby e, občania dôverovali Európskemu ombudsmanovi a aby mu dôverovali aj inštitúcie. Že teda sa mu podarí pomôcť občanom, ale že sa mu podarí e, pomôcť aj inštitúciám, aby správne postupovali z toho administratívneho hľadiska. Aby teda v prípade nejakých nesprávnych postupov došlo k náprave a aby tie postupy boli správne. To je moja, e, môj prvý cieľ. Aby sme toto dosiahli, potrebujeme, aby ten Európsky ombudsman vystúpil z bruselskej bubliny a aby sa priblížil aj e, národným ombudsmanom a aby s nimi spolupracoval. Potrebujeme mať teda e, právo Európskej únie, ktoré bude uplatňované na úrovni členských štátov e, a aby toto všetko prebiehalo v súlade s európskymi hodnotami a právnym štátom. Nuž a potom tretí veľmi dôležitý aspekt to je to, čo je tak fascinujúce na pozícii európskeho ombudsmana a síce byť eh, tým, kto bude pracovať, kto sa bude analyticky venovať tým jednotlivým sťažnostiam a na základe týchto svojich zistení potom eh, eh, dospeje k záveru, čo môže urobiť, aby pomohol občanom a aby občanov dostal do centra pozornosti v rámci všetkej tejto činnosti. Tak ako to hovorím aj vo svojom akčnom pláne, chcem byť naozaj blízko k občanom, chcem efektívne rozhodovať e, pri sťažnostiach, chcem e, ubezpečiť to, že budú tieto sťažnosti e, prijaté príslušnými inštitúciami, že sa nimi budú zaoberať a taktiež chcem, aby sme konečne v Európe mali správny administratívny prístup. Európsky ombudsman podľa mňa by mal taktiež prebrať zodpovednosť v rámci toho eh, protokolu eh, vo vzťahu k právam osôb so zdravotným postihnutím. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Za Renew pani Miller, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Lafranc. Myslím si, že Európsky ombudsman samozrejme z titulu svojej funkcie je nezávislý, ale máme napriek tomu veľmi úzky vzťah s eh, Európskym parlamentom, alebo medzi Európskym parlamentom a ombudsmanom, aby ste jasne vysvetlili, aké eh, kompetencie sú, a aké dôležité pre vás je tá nezávislosť práve. Za to by som vám chcela poďakovať. Možno by som ešte k vášmu programu ehm, doplnila ešte Mohli by ste trošku viacej určiť svoje priority, kde aj možno tak osobne o vlastnej iniciatívy, aké ombudsmanka môže predkladať Európskemu parlamentu, či by ste sa napríklad e, snažili o nejaké vlastné šetrenia, či máte pri, ste chceli pripravovať nejaké konkrétne návrhy z vašej strany. Takže to by, ma, to by bolo pre mňa dôležité, keby ste nám toto povedali. Ako som povedala, ďakujem pekne. Ako som povedala, e, je hlavnou úlohou ombudsmana riešiť e, sťažnosti občanov a treba sa pozrieť aj na ale aj mimo, alebo ďalej než na tie stiažnosti, sú to stiažnosti, ktoré sú naďalej, e, sú napríklad anonimné a tiež sú, niektoré sa týkajú aj mimo Európskej únie, ehm, tiež niektoré sa týkajú európskych agentúr, udelovania fondov, európskych peňazí a podobne. Čiže tu treba venovať tomuto veľkú pozornosť. A ja si myslím, že z toho človek vlastne môže mať veľmi dobrý e, pro, obraz toho, že aké problémy sú, ktoré súvisia s tou sťažnosťou, ako aj nielen so samotnou, ale aká je celková tá situácia. Ale ako bolo povedané, je to všetko musí byť efektívne a keď chceme efektívnosť, musíme mať veľmi dobrú analýzu a veľmi dobre e, vyrešeršovať prípad, preskúmať. A pokiaľ ide o iniciatívy zákonodárne, tak e, na tom sa e, by mal ombudsman byť zúčastnený, pretože on vlastne veľmi dobre pozná, bo ona veľmi dobre pozná tú samotnú prax uplatňovania európskej legislatívy alebo aj národnej legislatívy. A myslím si, že je veľmi úzka spolupráca ombudsmana s e, Európskym parlamentom, konkrétne s petičným výborom, je zároveň tento výbor aj súčasťou tej európskej siete národných e, ombudsmanov a je možné vidieť, aké rôznymi problémami sa, spod, sa stretávajú práve títo národní ombudsmani e, v súvislosti s dodržiavaním e, zákonov. A takže ja si myslím, že by mohol mať takú akoby rentgenovú funkciu preskúmať veci dovnútra, ale musí, mať, e, musí mu záležať na tom, aby to bola tzv. dobrá administratíva, aby a keď sú nejaké nedostatky v tejto administratíve, tak treba na to poukázať a zlepšiť to. Ale keď je niečo, čo nespadá pod kompetent petície, ak, ak sa na ňo obrácajú, na ombudsmana, občania s niečím, čo je mimo právomoci zvládať e, tohto ombudsmana, to je trošku niekedy smutné na škodu, pretože to znižuje tú dôveru občanov v tento úrad aj v ombudsmana samotného. Takže e, iste, ak e, za iniciatívu na za tvorbu zákonov. Ja som už aj predložila, hovorila som o nich a mám tu vo svojom akčnom pláne všetko to zapísané. Ďakujeme pekne za zelených pani Auken. Áno, ďakujeme pekne za to, že ste medzi nás prišli. Mňa troška prekvapilo, keď ste povedali, že sa všetci zhodneme na tom, že na tomto poste potrebujeme právnika. Pretože to nepotrebuje byť právnik, Mm, on potrebuje mať iba nejakého právneho poradcu vo svojom úrade, to znamená, nie je potrebné, aby bol právnikom. A ja som 23 rokov predtým, než som sem prišla, a už som tu 15 rokov, bola ombudsmanom. V Dánsku e, toto bolo požiadavkou na ombudsmana a napriek tomu e, naozaj považujeme za skvelú e, ombudsmanku práve Emily O'Reilly. Viete, myslím si, že je to skôr otázka nejakej takej seba dôvery a celkovej dôvery. Neviem, kde ste na to prišli, že by to potreboval byť právnik. Viete, častokrát ako ombudsman ste konfrontovaná s vecami, ktoré sú naozaj ťažké, ale vy tam nie ste na to, aby ste súdili, aby ste rozhodovali. Vy by ste mali sa do tých prípadov iba pustiť a nejakým spôsobom sa ich snažiť e, riešiť, ale nemyslím si, respektíve neviem úplne presne, o čom hovoríte, keď hovoríte, že neexistuje právny, jasný právny základ pre vašu prácu v tejto veci. Nuž, ale chcela by som sa vás opýtať, vy ste hovorili, že budete um, opatrnejšia, rozumnejšia pri vypracúvaní uh, e, správ z vlastnej iniciatívy. Viete, ten naj najkritizovanejšie správy napríklad do Selmajerovi boli podporené 70% tuto v Európskom parlamente. A pokiaľ ide o tú výročnú správu, tam bola vždy značná väčšina za. Ja by som sa chcela opýtať, aj pokiaľ ide o tie sťažnosti, tie najjasnejšie, e, najviditeľnejšie, napríklad Selmayer a tak ďalej, to všetko sa opieralo určité sťažnosti, to určite viete. Nuž a vy ako ombudsmanka e, pracovali by ste iba na základe vlastnej e, iniciatívy v tejto veci? Viete, ste možno, že proti tým podrobným správam, ktoré treba vypracovať, pokiaľ ide o transparentnosť aj pre radu. My samozrejme budeme veľmi radi, ak budete e, pracovať pre dobro občanov. Viete, že s parlamentom sa častokrát to konzultovali veci, ktoré Eh, ombudsman musel riešiť, pretože to boli veci, ktorými my sme sa už v minulosti zaoberali. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Ja by som potrebovala minimálne 10 minút na to, aby som zareagovala na všetky tieto otázky, ale teda pokúsim sa o to aj v rámci tých troch minút, ktoré mám k dispozícii. Takže ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Európskeho parlamentu. Povedzme si to na rovinu. To nie je môj nápad že byť sudcom je dobrým predpokladom pre e, eh, zastávanie pozície Európskeho ombudsmana. To je váš nápad, pretože v samotnom štatúte v článku 6 odsek 2 o Európskom ombudsmanovi sa hovorí, že osoby, ktoré sa kvalifikujú e, na tie najvyššie e, justičné posty vo svojich krajinách, sú automaticky e, kvalifikované ako kandidáti na post Európskeho ombudsmana pardon, a nemusia dokazovať, že pracovali v minulosti ako ombudsmani. Uh, toto bol zámer e, zákonodarcov vtedy, keď Európsky parlament tento štatút príjmal. Išlo tam, myslím, aj o e, otázku nezávislosti, nestrannosti, spravodlivého e, procesu, čo je všetko v podstate v DNA samotných súdcov. To neznamená, že Európsky ombudsman je súdca, to určite nie, to som povedala aj vo svojom prejave. A neznamená to ani, že Európsky ombudsman za každých okolností musí byť sudca, ale e, ak tam máte niekoho, kto je sudcom alebo kto má e, určité právne znalosti, ale zároveň aj ľudskú tvár a ďalšie skúsenosti, ktoré potrebuje preto, aby zastával post Európskeho ombudsmana, tak už je to veľmi dobrým východiskovým bodom, ktorý treba samozrejme brať do úvahy. Noža, určite sa spolieham na vaše mm, kolektívne mm, povedomie v tejto oblasti. Nuža, potom, ako som už povedala, eh, tie správy z vlastnej iniciatívy k tomu treba pristupovať s rozvahou, pretože Európsky ombudsman by nemal preberať sťažnosti zo strany politických delegácií alebo skupín. V momente, keď Európsky ombudsman začne toto robiť, tak to znamená, že sa eh, v podstate pridruží k určitým politickým eh, názorom, ideám a to by nemalo eh, byť realitou, pretože Európsky ombudsman musí mať dôveru všetkých občanov a taktiež musí brať do úvahy e, dôležitosť spravodlivého posúdenia všetkých náležitostí predtým, než na základe vlastnej iniciatívy e, niečo prešetrí až do konca. Presvedčivosť a taktiež rešpekt to neznamená, že nemáte možno e, odvahu Určite e, ste počuli e, súdcu Najvyššieho súdu v USA, ktorý povedal, že treba sa pustiť do tých vecí, e, v ktoré verím a taktiež viesť ostatných, aby sa v tejto veci ku mne pridali. Ja si myslím, že Európsky ombudsman musí hovoriť eh, pravdu aj vo vzťahu k tým, ktorí sú pri moci, ale predovšetkým sa musí opierať o dobré znalosti. Určite sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym prípadom, ale ja by som určite predtým, než by som sa pustila do týchto niektorých eh, prípadov, by som veci prediskutovala najskôr aj s ostatnými stranami a oprela potom svoju argumentáciu o argumenty toho typu, že európske inštitúcie si potom povedia, áno, toto je veľmi dôležité. Ja sa potom opýtam, prečo nemôžete teda urobiť toto a toto a keď sa opýtam prečo, tak oni musia okamžite vysvetliť preto a preto, napríklad kvôli legislatíve a tak ďalej. A potom by som ja mohla povedať, dobre, ale máme tu Európsky parlament, obraťme sa na nich, budeme mať možno uznesenie, možno odporúčania a Európsky parlament nám potom pomôže. Európsky ombudsman je v podstate takou spojkou, pokiaľ ide o uh, tieto tieto otázky a otázky právneho štátu a dodržiavania jeho pravidel. Výborne, ďakujeme pekne, pán Zlotovský. Teraz nech sa páči za EKR. Dzień dobry, witam panią bardzo srdečne. Dobrý deň, prajem, vítam vás u nás veľmi srdečne. Chcel by som spoložiť otázky z dvoch oblastí. Prvá vec je lobbying v európskych inštitúciách. Či podľa vás tie predpisy, ktoré tu sú z hľadiska aktivít tretích strán, súkromných aj iných, subjektov v európskych inštitúciách, či sú dostatočne zodpovedné a či by ste to nechceli zmeniť. A druhá otázka, e, na, na ktorú som nedostal odpoveď do predchádzajúceho kandidáta, či podľa vás e, v, počas e, alebo či si myslíte, že trialóg je dostatočne transparentný pre občanov Európskej únie a ak nie, tak čo by ste na to mohli zmeniť? Ďakujem. Honorable member of the European Parliament, thank you very much for this question. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Povedzme si to Teraz jasne, pokiaľ ide o lobby, tu sa toho dá urobiť naozaj veľa. Je dôležité, aby v rámci tohoto totiž existovala zodpovednosť, transparentnosť. A môžem povedať, že sa pracuje na registri medziinštitucionálnom registri, pokiaľ ide o lobby, teda bude sa to týkať všetkých inštitúcií a zabezpečí sa tým, že Európsky ombudsman bude stále a pri každej príležitosti sledovať, ako a či berú inštitúcie svoje e, správne úlohy zodpovedne toto je, myslím si, vec, ku ktorej treba pristúpiť postupne, krok za krokom a nastaviť si e, takú novú kultúru v oblasti verejnej, verejnej správy, ktorá bude zodpovedná. Nož a potom druhá vec, pokiaľ ide o e, konanie v prípade porušenia právnych predpisov, ľudia tam majú možnosť e, obrátiť sa na komisiu, prísť s určitou iniciatívou, zistiť, či komisia koná v tejto veci, a ako to celé pokračuje a aké sú dôvody, ak teda sa e, komisia do tohto nepustila. V každom prípade treba správne uplatňovať jednak práva v e, jednotlivých členských štátoch a potom po druhé, čo úzko súvisí s vašou otázkou, je dôležité, aby v rámci toho trialógu sme sa vždy vrátili do tých členských štátov a aby sme sa pozreli na to, aká je úloha členských štátov v tomto procese. Myslím, že je veľmi dôležité spolupracovať v tejto oblasti aj s národnými národnými ombudsmanmi. Európsky ombudsman je tu um, pre prípady nesprávnych úradných postupov uh, vo vzťahu k európskym inštitúciám a nemôže konať sám, pokiaľ ide o transparentnosť, pokiaľ ide napríklad o legislatívne iniciatívy a podobne uh, v otázkach transparentnosti vo vzťahu k rade. Toto musí robiť v spolupráci s členskými štátmi a teda s národnými ombudsmanmi, ktorí by tam mohli pomôcť informovať e, o tom, ako sa tie e, legislatívne iniciatívy potom ďalej vyvíjajú v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že Európsky ombudsman e, opäť môže sledovať, či celý ten postup, prístup k dokumentom a správny úradný postup boli dodržané alebo nie. Ďakujeme pekne. Nevidím tu pána Roržolisa za GUE, takže začneme druhé kolo Takže pamätajte na to, že máte jednu minútu na otázku a aj jednu minútu na odpoveď. Takže najskôr EPP, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že pani Lafranc nám veľmi komplexne a podrobne vysvetlila, čo si vlastne myslí. Mám takú jednu otázku. Boli ste členkou expertného výboru, takže máte značné skúsenosti v tejto oblasti. Ako vám toto podľa vás pomôže vo vašej práci? Napríklad vy ste povedali, alebo hovoríte to vo svojom programe, že základné práva eh, by mal Európsky ombudsman riešiť viac, mal by sa nimi viac zaoberať. Ako bude toto súčasťou vašej práce? Po druhé, čo sa týka komunikácie, vo vašom programe hovoríte o komunikácii s inštitúciami. ale čo takto komunikácia s verejnosťou? Pretože ak budeme lepšie komunikovať s verejnosťou, tak e, sa bude viac ľudí obracať na európskeho ombudsmana. Ako by ste možno toto chceli v praxi vykonať e, v rámci svojho programu? Áno, ďakujem pekne. Asi by som na túto otázku chcela zodpovedať eh, po estonsky, aby som rešpektovala tú zásadu mnohojazyčnosti v EÚ. Áno, eh, to, čo ste spomenuli, to je určite súčasťou práce Európskeho ombudsmana, kto, ale sú to možno také aspekty, ktoré zostávajú niekedy trošku skryté. Častokrát tu máme sťažnosti zo strany európskych občanov, ktorí sa obracajú na Európskeho ombudsmana a toto už potom úzko súvisí aj s tou vašou druhou otázkou a to je, myslím si, kľúčový e, moment. Odpoveď je taká, že samozrejme potrebujeme e, komunikovať s európskymi občanmi. Keď sa pozriete na môj program, tak uvidíte, že že by som bola rada, keby som počas prvého pol roka môjho mandátu vykonala určité návštevy, určité cesty, ak by ste ma teda samozrejme zvolili na pozíciu Európskeho ombudsmana. Toto ale nebudú návštevy iba tak zo slušnosti, aby teda Európsky ombudsman navštívil tých jednotlivých národných ombudsmanov, ale bola by to pre mňa aj príležitosť komunikovať, hovoriť s ľuďmi, s občanmi EÚ priamo na mieste. Ako som už spomínala, mohla by som na e, tento účel používať aj aj online chat. A myslím, že sa zhodneme, že toto je práve tá úloha, ktorú by mal zohrávať Európsky ombudsman. Ďakujem pekne, hovorí pán Amerix. Ja mám druhú otázku, ktorá súvisí so vzťahom Európskeho parlamentu a Európskeho ombudsmana. Ako európsky ombudsman budete mať za úlohu vyšetrovať sťažnosti a nesprávne úradné postupy v európskych inštitúciách a taktiež venovať sa tým väčším systematickým problémom. Mnohí európsky občania e, majú pocit, že európske inštitúcie sú im veľmi vzdialené, že sa im odcudzujú. Aký je váš plán, aby ste premostili e, túto vzdialenosť aj vo vzťahu k Európskemu parlamentu predovšetkým? Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec Európskeho parlamentu, za túto otázku. Toto úzko súvisí, myslím, s tou otázkou, na ktorú som odpovedala pred chvíľkou. Myslím, že Európsky ombudsman je tým prepojením medzi demokraciou a právnym štátom a spolupráca s Európskom, Európskym parlamentom a výborom pre petície, v ktorom máte možnosti tiež uh, dostať sa k sťažnostiam európskych občanov, ktorí sa teda sťažujú na uplatňovanie európskeho práva v ich krajinách. Toto je, myslím si, kľúčový moment. Ja si myslím, že toto je taký stály kanál, e, kontaktný kanál, ktorý by mal existovať medzi Európskym ombudsmanom a výborom pre petície. A nemalo by sa to robiť iba raz do roka pri príležitosti vypracovania výročnej správy alebo nejakej osobitnej správy. Myslím si, že by sme mali mať pravidelný kontakt a samozrejme ale postupovať nezávisle, nestranne a mať taktiež pravidelné pravidelné zasadnutia tak, aby ste vy ako výbor boli naozaj plne začlenení do tej siete národných ombudsmanov, ktoré ste súčasťou. Toto treba posilniť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Begren, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Lafranc, Viete, že skupina Renew Europe sa plne zaviazala zorganizovať konferenciu o budúcnosti Európy. Myslím si, že na tejto konferencii by sa mali stretnúť nielen Európsky parlament a komisia, ale taktiež ostatné inštitúcie a predovšetkým občania. Európsky ombudsman, tak ako ste to pripomenuli, zohráva kľúčovú úlohu pri demokratizácii Európskej únie a taktiež pri uh, preberaní a uh, eh, začlenovaní do svojej práce tých sťažností, ktoré prichádzajú zo strany občanov, pretože Európsky ombudsmanom má naozaj konkrétne pracovať pre občanov. Mňa by zaujímalo, ako vy sa plánujete súčasniť tejto konferencie o budúcnosti Európy a ako by ste chceli možno reformovať um, e, Európsku úniu a podporiť aktívnu uh, účasť občanov. Áno, ďakujem pekne, uh, vážená pani poslankyňa Európskeho parlamentu, ďakujem pekne aj za možnosť vyjadriť sa teraz vo francúzštine. Je to jazyk, ktorý mám naozaj veľmi rada. Áno, toto je veľmi uh, zvláštna zhoda náhod a krásna zhoda náhod, pretože ešte bývalý prezident Valery Giscard d'Estaing. Eh, ja som tedy pracovala na eh, ministerstve spravodlivosti Estonska, keď on bol eh, v úrade. Nuž, a my sme samozrejme vtedy ešte neboli súčasťou EÚ, ale boli sme pozvaní ako jedna z krajín ktoré sa chystali pristúpiť eh, po, eh, čase k eh, Európskej únii. Nuž, a ja si pamätám veľmi dobre na tú skvelú atmosféru. Ja si pamätám aj, že vtedajší prvý európsky ombudsman spustil tú myšlienku začlenenia článku 41 do charty. To je naozaj ten kľúčový článok pre nás všetkých, pretože hovorí o správnych úradných postupoch a správnom postupe v rámci verejnej správy. Ja samozrejme som veľmi rada tejto vašej iniciatíve a určite sa ako Európska ombudsman ombudsmanka zúčastním tejto iniciatívy. Rada by som tam možno potom aj vystúpila s nejakým jasným vyhlásením aj v mene eh, národných európskych ombudsmanov. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme si vypočuli aj ich názor, aj ich stanovisko, aby sme vedeli a mali celkový prehľad o tom, čo potrebujú občania v našich jednotlivých členských štátoch, nielen to, čo potrebujú ľudia na úrovni Bruselu alebo Štrasburgu. A som veľmi rada, že budúci rok oslavíme už 25. výročie existencie úradu Európskeho ombudsmana. Áno, ďakujeme pekne. Teraz pani Veľkymea, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne pani Lafranc za to, že ste tu medzi nami a že ste nám odprezentovali svoj program. Ja mám e, určitú otázku, ktorá sa týka uh, tých fake news a ich vplyvu na demokraciu. Uh, Vieme, že toto je nástroj, ktorý používajú nepriatelia otvorenej demokraty, zastancovia populizmu a, a autokratických režimov. Nuž a pokiaľ ide o iniciatívu boja proti fake news, mňa by zaujímalo, aké konkrétne opatrenia by ste vy e, začali uplatňovať v praxi, aby sa mohlo bojovať proti fake news a aby sa znížil ich dopad na demokratické procesy v EÚ. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa Európskeho parlamentu, za túto otázku. Ja už som sa vyjadrila aj vo svetle tých mojich skúseností k tejto téme. Ja som na tomto pracovala aj na Európskom súde pre ľudské práva. Toto je téma, ktorú treba naozaj brať vážne. Opäť vám chcem pripomenúť právomoci Európskeho ombudsmana, ktoré sú také, že má jednak zabezpečiť správne úradné postupy v rámci európskych inštitúcií a určite, keď dojde k nenávistným prejavom eh, v rámci eh, európskych inštitúcií, tak Európsky ombudsman sa musí bližšie pozrieť na to, ako vyriešiť tieto problémy. Čo sa týka nenávistných prejavov, šírenia nenávisti e, na úrovni jednotlivých členských štátov a taktiež pokiaľ ide o šírenie fake news e, v jednotlivých členských štátoch, e, opäť tu musí dôjsť k spolupráci s národnými ombudsmanmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani maestre. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne, pani Lafrank, za vašu prezentáciu. A mám otázku, ktorá je podobná, podobná už odznela, od, alebo ktorú sme položili aj ostatným kandidátom. Vieme o tej, o tej vzdialenosti medzi občanmi a európskymi inštitúciami aby ste hovorili o nejakej bubline, ale by som to nevnímala ako nenazvaná bublinou. Skôr si myslím, že je tam určitý rozdiel, alebo jednoducho musíme vytvoriť u občanov pocit, že inštitúcie európske sú k ním bližšie. Spomenuli ste aj chat ako z jednu z možností, ako priblížiť európske inštitúcie občanom. Myslíte si, že to je opatrenie, ktoré by bolo účinné? Myslíte si, že by to podkopalo imič eh, serióznosti inštitúcie? A tiež som sa chcela spýtať, či máte na mysli aj nejaké iné opatrenia alebo spôsoby, ako eh, aby mohli občania vnímať inštitúcie ako dostupnejšie a viac na ich strane. Ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa, za naozaj túto inšpirujúcu otázku. Ja myslím, že to je presne to, čo potrebujeme, aby sme zvýšili dôveru občanov e, v úrad Európskeho ombudsmana a aby sme tiež našou prítomnosťou ukázali, že nám na nich záleží. A jednou z možností je byť dostupným a nebáť sa občanov a nebáť sa ich problémov. A ja si myslím, že každý, kto má veľa informácií, ale často čelí spravodlivosti. Nie je to jednoduché, jedno, jedno, vždycky jednoduché, jednoduchým jazykom vysvetliť ľuďom, že ako fungujú inštitúcie, na čo je tu ombudsman. A nemali by sme teda len tvoriť titulky, ale predovšetkým prácu, ktorá je za tým. Takže môj konkrétny ďalší plán je týždenne publikovať najdôležitejšie šťažnosti, o ktorých bolo rozhodnuté aj v rôznych jazykoch Európskej únie a zvyšovať povedomie týmito konkrétnymi prípadmi o efektívnej práci, ktorá sa vykonáva a samozrejme so súhlasom s členými e, štátmi. Pani Šdanoka, ďakujem pekne pani Lafrank za odpovedie na naše otázky. Ja mám tiež konkrétnu otázku. V, na akej strane ste v jednom konkrétnom prípade nesúhlasu medzi parlamentom a radou? Ide o prípad jedného bodu nariadenia, ktorý sa týka výkonu e, funkcií ombudsmana. Bol to dokument, ktorý prijal parlament v februári tohto roku a hovorí o tom, že ombudsman má právo robiť odporúčania, keď e, ombudsman zistí, že Európska inštitúcia nie je schopná dodržiavať rozhodnutie súdu. Bolo to v nariadení prijaté parlamentom, ale právna služba rady aj komisia to namietli a ich argument bol nasledujúci, že v súlade s článkom 223 z mluvy o fungovaní EÚ ombudsman nemá právo moc eh, vykonávať eh, šetrenie či otázky z e, hľadiska toho, ak niektorá inštitúcia nedostáva e, alebo nedodržiava judikatúru súdneho dvoru, pretože to je úloha súdu. Takže právna služba rady toto tvrdí. Takže vy by ste boli na koho strane? Na strane parlamentu alebo na strane právnej služby rady a komisie? Ďakujem pekne za túto otázku. Pre všetkým by som chcela zablahoželať Európskom parlamentu za túto iniciatívu mať štatút Európskeho ombudsmana alebo robiť jeho revíziu, čo sa dlho neudialo a myslím si, že to je veľmi dôležitá iniciatíva. Ak ja by som bola zvolená ako ombudsmanka, ja by som určite bola vašim partnerom a spojencom pri týchto reformách tak by som vyjadral svoje stanovisko. Myslím si, že Európsky ombudsman má aj iné možnosti, ako ovplyvniť európsku administratívu a inštitúcie, a to sa volá ombudsprudence, teda judikatúra ombudsmana. To je niečo, čo je iné od e, súdneho dvora alebo judikatúry súdneho dvora, ale myslím si, že európsky ombudsman by mal tiež zabezpečuje to, že administratíva prijíma eh, veci v, v súlade s dobrými princípmi a nie je sú tu iné inštitúcie, ktoré majú posudzovať alebo súdiť konanie, ale ak by Európska komisia chcela spustiť nejaké konanie o, o tom, že nie, sú dodrž, nie je dodržiavaná judikatúra súdneho dvoru napríklad členským štátom, potom Európsky ombudsman musí zabezpečiť, aby takýto postup alebo takéto konanie naozaj sa dial v súlade s dobrou správou a dobrou administratívou. A tu vidím úlohu ombudsmana. Ja si myslím, že treba vždy dotrvať v, rámci kompetencií ombudsmana, ale e, veľa vecí sa dá robiť, keď dobre poznáte právo a viete dobre, ako môžete zvýšiť aktivitu občanov a dôveru, ich dôveru v inštitúcie. Ďakujem pekne. Teraz pán Zlotovský. Nemáte? Pána Koafena Furore nevidím, takže teraz budeme mať eh, spontánnu rozpravu. Je tu pán Ni Evren a pán Koša. Aha, aj vy? Ja vás som nevidela. Dívala som sa opačným smerom, prepačte. Takže vy takisto máte, nech sa páči, pán Fore, máte z, uh, e, váš čas položiť otázku. Hovorí bez mikrofónu rečník. Okay. In una recente intervista lei ha apertamente criticato... Eh... V nedávnom interviu, v rozhovore ste kritizovali určité vyšetrovanie, ktoré vykonávala ombudsmanka O'Reilly, ktoré podľa mňa boli veľmi dobre odôvodnené. Hovoríme teda o obrane občanov a ja si myslím, že najvyššia úroveň transparentnosti a etiky je absolútne podstatná. A tieto šetrenia táto investigatíva, ktorá e, zo strany obudsmanky bola veľmi dôležitá, pretože jedna sa tý, jedno sa týkalo e, pôsobenia predchádzajúceho predsedu komisie pána Baroza a druhá vec sa týkala veľkého finančného holdingového domu boli určité otázky z hľadiska korupcie a určitého zneužívania prostriedkov a podobné obvinenia, tak bolo určite nevyhnutné mať eh, aj určité šetrenie a podobne ako to bolo v prípade Sedlmajer. Takže ja som sa iba chcel spýtať, že aký by bol konkrétne váš prístup eh, v prípade týchto konkrétnych prípadov, ktoré som spomínal. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu otázku musím jasne povedať, že ja som sa odvolávala na kritiku, ktorá bola vyjadrená v médiách aj v akademických eh, akademickej tlači, bez toho, aby som kritizovala samú seba. A ako som spomínala už predtým, je to aj, ide tu aj o spôsob, akým niečo robíte, ako poukazujete na veci, ako aj zabezpečujete alebo chránite tú nestrannosť a nezávislosť Európskeho ombudsmana, pretože keď inštitúcie stratia rešpekt ombudsmana, potom už e, nebude viac stiažností a potom pre čo by bol tento úrad, ak by teda inštitúcie nerešpektovali ombudsmana. Čiže je dôležité, aby spravodlivý súd a spravodlivý postup bol naozaj dodržaný a tu nejde o to, aby sa tu niekoho konkrétne obviňovalo, ale je dôležité, aby sa zaviedli zmeny e, do štruktúry a aby transparentnosť e, bola systematická v inštitúciách. A ja ako právnička viem, aké sú aj právne argumenty a čo môžu európske inštitúcie očakávať a ako môžu byť e, aj dobrým partnerom s s tým, že povedia, ako sa môžu veci robiť lepšie, často presviečaním, nemus, nejde iba o veľké titulky, ale je to tam, e, máme ultima ratio, je dôležité sa aj mož, mať možnosť obrátiť na parlament, ale predovšetkým treba urobiť dobrý prieskum, dobrý výskum, mať dobrú dialogu, dobrý dialog s inštitúciami a samozrejme aj s občanmi a treba chrániť práva občanov, o tomto celé je, nejde o jednu či inú osobu. Ja si myslím, že rybári v rybárskej dedine nemusia nikoho poznať, ale potrebujú mať dobrú správu na európskej úrovni a inštitúcie, ktoré môžu dôverovať. Ďakujem. Takže sme dokončili teraz druhé kolo a ide tretie kolo. Spontánna, spontánna diskusia. Tí, ktorí sa ma spýtali, pani Evren a potom pán Koša. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po francúzsky, pretože viem, že e, vaša francúzština, pani Lafranc, je úplne bezchybná a teda to vám blahoželám k tomu. Chcem sa ospravedlniť za to, že som neprišla e, už skôr, bohužiaľ som sa zasekla v vlaku, takže boli tu určité problémy. V každom prípade, pokiaľ ide o ten posledný eurobarometer, 45 eh, eh, občanov EÚ tvrdí, že nepoznajú svoje práva ako občanov EÚ a taktiež nepoznajú existenciu a úlohu, ktorú zohráva Európsky ombudsman. Už sa k tomu nebudem bližšie vrácať, že si myslia, že Európa je dosť technokratická, je im vzdialená, pretože to už viackrát odznelo. Moja e, otázka je trojaká. Poprvé, ako zvýšiť viditeľnosť a činnosti Európskeho ombudsmana, taktiež ako lepšie oboznámiť európskych občanov s ich právami a po tretie, ako zintenzívniť spoluprácu s e, národnými ombudsmanmi tak, aby tá spolupráca naozaj bola lepšia a aby viedla k posilneniu ochrany práv európskych občanov. My Myslím, že pred chvíľkou ste hovorili eh, už o tomto vzťahu s národnými ombudsmanmi, ale ja by som rada počula možno takú konkrétnejšiu odpoveď. Áno, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Myslím, že už som viac menej odpovedala na tieto otázky počas diskusie a taktiež vo svojom prejave, avšak môžem poznamenať, že dnes, eh, keď sa tu stretávame 3. decembra, nemôžem byť na dvoch miestach naraz, ale rada by som sledovala aj eh, kolokvium v Paríži, ktoré sa deje na iniciatívu obhajúcov práv vo Francúzsku, pokiaľ ide o informátorov, tzv. whistleblowerov. Pretože toto sú určite oblasti, v ktorých by sme mohli spolupracovať s národnými ombudsmanmi. Pretože v smernici, ktorá bola nedávno prijatá, sa ustanovuje, že inštitúcie, e, národné inštitúcie a to vrátanie e, samozrejme tej možnosti, že členské štáty sú tie, ktoré majú možnosť rozhodovať v tejto oblasti, ale jednoducho jednoducho, že sa inštitúcie môžu týmito témami zaoberať. To už je možno jedna z tých možností e, ďalšej spolupráce, ale iba jeden taký e, príklad, e, tak povediac. Pokiaľ ide o národných ombudsmanov, keď som sa s nimi rozprávala, dospela som k záveru, že tento, táto spolupráca ešte na teraz nie je, alebo neprebieha do takej miery, do akej by prebiehať mohla. Pred chvíľkou som už odpovedala na otázku, pokiaľ ide o prítomnosť v jednotlivých členských štátoch, štátoch a tam to začína, tam to všetko začína, tam začína Európa. Preto sa treba stretávať s európskymi občanmi v ich jednotlivých členských štátoch a takýmto spôsobom priblížiť európskeho ombudsmana európskym občanom. Mr. Kosa. Pán Koša, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo, aby som mohol položiť otázku v dnešnom vypočutí. Ja som taktiež právnik. A som si plne vedomý toho, aká je situácia. Možno, že s niektorými zo so svojich kolegov nebudem súhlasiť. Neviem, či je výhodou, či nevýhodom byť e, právnikom, ale vy máte určite veľké množstvo skúseností aj z právnej oblasti. Ako chcete tieto skúsenosti využiť? tak aby mohol byť európsky ombudsman, ombudsmanka byť efektívnejším či efektívnejšou aj známejšou v EÚ. Mnohí vôbec nepoznajú túto, tento úrad, túto úlohu, nevedia nejako podať stiažnosť. Tak som sa chcel spýtať, aké sú vaše plány v tejto oblasti. A druhá otázka sa týka osob so zdravotným postihnutím. Ja som už túto otázku položila aj predchádzajúcemu kandidátovi. Chcel by som sa spýtať, Lebo vy ste povedali, že um, dohovor OSN o právach osob so zdravotným postihnutím a jeho implementáciu treba preveriť. Chcel by som sa spýtať, ako to chcete preveriť, túto implementáciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o prvú otázku, tak mám plán, aby pracovníci úradov národných ombudsmanov boli vysielaní do mojeho úradu na secondment. Bolo by to obohacujúce pre všetkých. Oni by mali skúsenosti z úradu Európskeho ombudsmana, ktoré budú môcť využiť doma v národných úradoch a súčasne Európsky ombudsman presne vidí, aké sú problémy na vnútroštátnej úrovni. A ja si myslím, že to je zaujímavé, bo stalo by to za to, aby sme to preskúmali, túto spoluprácu s národnými ombudsmany. A je to aj z jazykového hľadiska dôležité. Počul som, počula som, že ľudia maj, že prístupnosť je niekedy veľmi dôležitá. Ľudia si najímajú prekladateľov, aby sa obrátili na ombudsmana, pretože majú pocit, že to musia robiť v angličtine. A my musíme vysvetliť, že sa môžu obrátiť na Európsky ombudsmana v svojom národnom jazyku. Ako viete, Európsky ombudsman je súčasťou tohto rámca spolu s výborom pre petície, ktorý monitoruje Európsky dohovor E, dohovor OSN o právach osob so zdravotným znevýhodnením. Je tam občný protokol neratifikovaný EÚ, ale je dôležité, aby tento občný do, do protokol bol vykonávaní, aby ľudia mali v prvom rade prístup k európskemu ombudsmanovi, ľudia so znevýhodnením, ktorí už vyčerpali opravné prostriedky ešte skôr, než pôjdu pred výbor v Ženeve, ktorý monitoruje túto vec. Myslím si, že pravidelné kontakty s ústrednými, s fokálnymi bodmi pre osoby so zdravotným znevýhodnením sú dôležité a ja vytvorím takýto fokálny bod pre osoby so zdravotným znevýhodnením pri úrade Európskeho ombudsmana. To tam zatiaľ nemáme. Ďakujem. A teraz pani Kouken, posledná e, e, v spontánej pred, e, rozprave. Ako hovorí pani Oken, ja som stále zmetená. Je veľký rozdiel medzi národnými ombudsmanmi a európskymi národnými ombudsmanmi, liečenia, neviem, zdravia a podobne. To sa vás vôbec netýka. A potom aj tí, čo majú právo stiažovať sa zvyčajne, musí to byť nejaká organizácia a tak ďalej, aby sa dostala až k európskemu ombudsmanovi. Takže mňa metí, ako to hovoríte ja som robila aj s rôznymi sieťami predtým. Mňa, ja som zmetená z toho, že porovnávate národných ombudsmanov s európskym. Vy ste povedali, že nebudete brať sťažnosti politických strán. To znamená, že ak niekto bude z parlamentu, kde ste ako člen politickej strany, tak sa nebudete zaoberať ich sťažnosťami, aby ste, ne, aby ste neboli obvinená so zaujatosti. Článok 6 pokiaľ sa ja pamätám, ombudsmanovi hovorí o tom, že nezávislosť ombudsmana má byť zaručená a sudca je nezávislý a ombudsman by mal byť tak nezávislý ako nezávislý sudca. To neznamená, že vy ako sudca máte prioritu. My, ide len o to, že my trvame na úplne nezávislom ombudsmanovi, pokiaľ ide o nezávislosť, tak e, hovoríme o nezávislosti a nie o tom, že sudca je lepší ako druhý. Keď plnia kritéria na ombudsmana, možno som tomu nerozumela, čo ste povedali, ale takto sme sa na to pozerali. Veľmi sa teším, že sa tu zhodneme o tom, že, že ombudsman má byť nezávislý, nestranný, etický, bez konfliktu záujmov. A to je aj v správe pety výboru o výročnej správe Európskeho ombudsmana a musí byť aj vnímaný ako nezávislý a nestranný ľuďmi. Čiže spravodlivosť sa má vykonávať a má byť videná vykonávaná. A ak to tak nie je, tak sa, ak sa zdá, že ombudsman má politický vplyv, tak máme vážny problém. Je to problém dôvery a dôvery v inštitúcie a ja ako sudkynia to mám svoje DNA nestrannosť a nezávislosť a nestranickosť. Ja nebudem taká. Ja nehovorím, že nebudem vyšetrovať veci, ale nájdem iný spôsob, ako to vyšetrovať, aby to nevyzeralo tak, že ombudsman je zaujatý, alebo dnes začína riešiť iniciatívy jednej politickej strany a zajtra druhej. Ombudsman nemôže byť Ombudsman musí byť pevný a stať za tým, v čo verí a čo európske občania chcú od neho. A ako som už povedala na jednej politickej skupine, ombudsman nie je zlatá rybka, ktorá splní všetky želania každého. Nemôže byť zajacom rôznych politických strán alebo mimovládnych organizácií. Jeho úlohou je slúžiť európskym občanom. A ak súhlasíte so mnou, tak dúfam, že budete mať tú kolektívnu múdrosť, aby sa táto vízia nezávislého, nestranného ombudsmana stala realitou a ombudsmana, ktorý pozná ten dobrý e, začiatok, ktorý ho dovedie k dobrému koncu. A teraz sme skončili tieto kola a máte, pani kandidátka, 3 minúty na záverečnú reč. Ďakujem váženým poslancom zatiaľ a nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi dobrá, inšpirujúca výmena názorov. Ďakujem vám za to a chcem ešte raz zdôrazniť, že EU ombudsman je to prepojenie medzi demokraciou a právnym štátom. Nie je to ani súd, ani politická inštitácia, je to doplnenie týchto a ak ma zvolíte, budete presne vedieť, čo ste dostali. Dostanete európskeho ombudsmana, ktorý je nezávislý, nestranný, profesionálny, kvalifikovaný a ktorý tiež rešpektuje základné práva a právny štát a ktorý má ten cit pre spravodlivosť a ľudský prístup. To je to, čo vám navrhujem v mojej vízii európskeho ombudsmana. A taktiež musíme mať aj globálny obraz toho, čo sa deje v tejto obraz, e, oblasti a taktiež dobre vyvážené etické riešenia so spravodlivým procesom. Ja sa nebojím povedať pravdu tým, čo sú pri moci, aby sme dosiahli dobrú verejnú správu a ja budem pracovať s mojou hlavou, srdcom a rukami. A chcem sa ešte vrátiť k tým rybárom. E, námorníci, rybári vedia, že hádky na mori sú strašné, preto keď, že keď začnete sa s niekým hádať, hádať na mori, nemáte kde utiecť. A preto sa si námorníci starostlivo vyberajú, koho zoberú na palubu, než vyplavu. Vyberajú si tých spolu e, námorníkov, ktorí poznajú svoju prácu, ktorí sú vyvážení, ktorí sú sami sebou, ktorí sa neboja búrky a ktorí zostanú pokojní. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sme skončili túto časť e, našeho rokovania a o pol tretej e, začneme. Je to e, tri vypočutia, je toho veľa.